216 by som vám chcel teraz e, oznámiť, že bolo včera e, oznámené, že nebol e, žiaden návrh na hlasovanie predložený. Teraz by sme prešli k bodu programu príprava